v dôsledku e, článku, článku odseku 3 e, článku 2 rokovacieho poriadku e, platí, že dokiaľ nebude vyriešený eventuálny spor alebo problémy, sa zúčastní pani Hanson zasadnutí parlamentu, má všetky práva s tým spojené, ale s podmienkou, že podpíše prehlásenie, že nezaujíma žiadnu funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s mandátom europoslanca. Ďalej e, jedna oprava. V súlade s článkom 216 rokovacieho poriadku Výbor pre dopravu a turistiku predložil nasledujúcu opravu.